blízkych mesiacoch a rokoch bude masívna podpora tejto politike viditeľne prejavená a dúfam, že sa všetci sústredíme na dosiahnutie našich hlavných cieľov. Eh, Ďakujeme pekne, toto je záver našej rozpravy. Hlasovanie začne o 12.00. Ďalším bodom na programe je správa pána Salvatore Karonu o predchádzaní plitvaniu potravinami. Pán Karona, nech sa páči, televízie v mojej krajine dnes ráno vysielali dosť e, intenzívne informácie o správe, ktorú tu teraz ideme preberať. Takže vidíte, že to je dôležité aj v, pre krajiny EÚ. Správa sa šíri, verejná mienka sa tvorí a to je veľmi dôležité pre našu nasledujúcu rozpravu. Dávam slovo spravodajcovi na 4 minúty. Grazie, signor presidente. Innanzitutto... Pekne, pán predsedajúci. Dovolte, aby som začal tým, že by som poďakoval členom Bonusnárskeho výboru za výbornú spoluprácu pri príprave tejto správy. Myslím, si, že to bolo veľmi úžitočná spolupráca a za krátku dobu sa nám podarilo zabezpečiť taký text, ktorý podporujú e, viacerí alebo všetci oblasti plýtvania potravinami čo nebolo prípadom v minulosti doteraz. No Všetci experti v súčasnosti súhlasia s tým, že jedným z najväčších problémov v súčasnosti, v najbližšej budúcnosti je vyriešenie zvýšeného dopytu po potravinách. A tu musíme zabezpečiť potravinovú bezpečnosť, ktorá bude jednou z najťažších tém v blízkej budúcnosti. Pretože dopyt po potravinách bude naďalej vyšší ako ponuka. To si musíme uvedomiť a musíme prijať potrebné kroky, pokiaľ ide o plitvanie potravinami. Sú to potraviny, ktorými sa plitva, hoci ešte e, stále ich kvalita je vhodná na konzumáciu a toto je neudržateľné. FAO je toho názoru, že až tretina ročnej produkcie potravín um, že um, je predmetom takéhoto plitvania. Dokonca uh, niektorí odborníci tvrdia, že je to až 50 105 kilogramov ročne na osobu, je to v Európskej únii. Takže to nie je iba nejaký etický problém, ale je to problém aj ekonomický a sociálny s obrovskými dopadmi aj na životné prostredie. V tejto správe chceme dosiahnuť, aby sa plitvanie potravinami stalo jednou z priorit EÚ. A preto vyzývame komisiu, aby členské štáty primela k prijatiu spoločnej stratégie tak, aby naozaj došlo ku kvalitatívnemu skoku, teda aby sme znížili v značnej miere objem takýchto potravín. Inak sa musíme spoliehať iba na skupiny dobrovoľníkov, na rôzne združenia, asociácie, ktorým sa podarilo v rôznych krajinách v tejto oblasti spustiť rôzne programy. Tieto skúsenosti sú pozitívne. Už sa nám podarilo to plitvanie trošku znížiť. Asi 70 miliónov občanov v Európskej únii teraz žije pod prahom chudoby. Sú to ohrozené skupiny a boli by sme radi, keby komisia prijala nejaké konkrétne kroky, aj pre takéto skupiny. Je potrebné zmeniť pravidlá verejného obstávania pre kantíny, pre nemocnice, tak aby tu boli rovnaké podmienky pre všetky spoločnosti, pre všetky podniky, hlavne také, ktoré majú proaktívny prístup k plitvaniu s potravinami. Je dôležité, aby Európska únia a európske inštitúcie išli vzorom a preto vyzývame všetkých aktérov v potravinovom reťazci, aby začali organizovať rôzne osvetové kampáne. Musíme byť v kontakte s univerzitami, s polnohospodármi, s podnikmi, tak aby táto kultúra boja proti plitvaniu s potravinami bola udržateľná. Takže parlament plní svoju úlohu a komisia sa teraz musí pustiť do práce a vypracovať účinnú stratégiu. Rok 2014 môžeme vyhlásiť za Európsky rok boja eh, proti plitvaniu potravinami. Toto by bol naozaj eh, silný signál z, zo strany inštitúcií eh, v tejto oblasti. A okamžite by to oslovilo všetkých európskych občanov s tým, že Európska únia naozaj chce e, ferovejší, vyrovnanejší e, sociálny model. Ďakujem pekne. Nemáme tu zoznam rečníkov, bude tu len spontánna rozpráva, teda postup catch the eye. V každom prípade ale musíme do 15 minút rozprávu uzavrieť. Takže aby sme si mohli vypočuť ešte aj komisiu, aby komisia mala dostatok času na vyjadrenie sa ešte pred hlasovaním. Takže poprosím všetkých, ktorí vystúpia, aby boli struční a aby dodržali tú jednu minútu. Pán Lavia, ako prvý, nech sa páči. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Vážený pán predseda, vážení kolegovia, plitvanie potravinami musí skončiť. Treba proti nemu bojovať. E, sú na to rôzne nástroje. Dosvedčujú e, tieto negatívne dopady aj rôzne správy. E, bol tu nárast o 50 a má to dopad na hygienu, na životné prostredie, na zdravie. Ani z etického hľadiska to nie je prípustné. 70 tisíc 70 miliónov pardon, osob v Európe eh, žije pod hranicou chudoby a teda eh, toto plitvanie nie je prípustné. Ide o tony eh, potravín. Treba teda určiť potraviny, ktoré by mohli ešte byť spotreby, spotrebované. Predstavuje to aj veľké spoločenské bremeno. Na obaloch musia byť podrobnejšie informácie o maximálnej dobe spotreby Ďakujem pekne pani Tikau. A ešte chcem pripomenúť, že v rámci Catch the Eye nie je e, možné už e, sa neskôr hlásiť o slovo. Takže iba toľko stručne, aby všetci e, dostali príležitosť. Pani Tikau, ďakujem pekne. Ročná výroba alebo množstvo e, potravinového odpadu predstavuje 179 tón na obyvateľa v Európe a vo svete mnohí žijú pod hranicou chudoby. 16 miliónov e, čerpá e, z charitatívnej pomoci Ide o to zabezpečiť výživu ktorá je dostatočná a, a, a adekvátna. O plitvaní treba hovoriť aj z hľadiska účinného využívania zdrojov. Komisia musí prísť s iniciatívami, ktoré e, e, budú riešiť otázku plitvania potravinami. Európska komisia musí venovať rovnakú pozornosť tejto otázke, e, rovnako ako je to pri otázke účinného využívania zdrojov. Teraz kolega Vojčiekovský. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Plitvanie s potravinami to je veľmi dôležitý problém a e, Európsky parlament sa tým musí zaoberať hlavne e, vzhľadom na to, ako sa asi táto situácia bude vyvíjať v nadchádzajúcich desaťročiach. E, a treba taktiež myslieť na rastúci dopyt po potravinách. Všetko to súvisí s tým, o čom sme hovorili pred pár minútami. Koncentrácia obchodu. E, je to pod kontrolou obmedzeného počtu e, podnikov, je to jasne viditeľne a to zhoršuje situáciu. E, Plitva sa ešte viac, pretože keď pôjdete do hypermarketu, tak kúpite nutne viac ako v nejakých malých potravinách blízko vášho bydliska. Keď hovoríme o tejto téme, tak treba taktiež hovoriť o súčasnej e, kríze. E, taktiež je tu nadmerné využívanie pôdy. Ďakujem pekne teraz pán Mikolašik. 90 e, až 115 kg na osobu vyplýtvaných potravín ročne považujem za dostatočne pádny dôvod na to aby sa potravinový odpad stal politickou prioritou

a mám pocit, že by to bol naozaj veľmi dobrý nápad, keby sme zamerali našu pozornosť na túto otázku a aby sme naozaj 2014 vyhlásili e, za rok boja proti plitvaniu potravinami. Je to rovnako volebný rok a je to naozaj veľmi praktická vec, ktorou by sme sa mohli zaoberať. Občania by to ocenili. Nejde iba o vyhádzovanie potravín v domácnostiach, ale myslím, že aj v inštitúcii, aj tejto, e, k tomu dochádza e, vo verejných inštitúciách, v nemocniciach, e, v celom tam potravinovom reťazci. A my sme tu dnes ráno hovorili o celom tomto reťazci potravinovom. Ak sa nám podarí zefektívniť celý tento reťazec, tak to bude aj udržateľnejšie a to je naozaj potrebné. Ďakujem pani McGuinness a teraz pani Pendergast. Thank you. The world population... Ďakujem. 7 miliard obyvateľov už máme na tejto zemi. V 2015 by to malo byť viac než 9 miliard. A preto je dôležité, aby sme sa venovali otázkam potravinovej bezpečnosti a aby sme zabezpečili ostatok eh, potravín pre všetkých keď sa zameriame na produkciu, tak uh, musíme aj uh, ten dopyt, respektíve spotrebu nejakým spôsobom zohľadniť. No a tu uh, prichádza alebo uh, vstupuje uh, do hry uh, plýtvanie. Ale v každej krajine to vzorce prebiehajú trochu inak. V priemyselne vyspelých krajinách je problémom hlavne tá distribúcia, tá spotreba. V Írsku asi tretina kúpených potravín končí v košoch a toto eh, má naozaj obrovské následky. Máme dokonca aj internetovú stránku, ktorá vzdeláva ľudí o tejto otázke a tiež šíri um, osvetu o oblasti boja proti plýtvaniu potravinami. Teraz má slovo pán Nikolesku. Mulțumesc, domnule președinte Ekonomia de hrană înseamnă totodată economie de apă. Ďakujem pekne, pán predseda. Znamená to, že treba e, sporiť aj e, vodu, energiu a e, prácu. Taktiež je tu otázka pôdy a jej využívania EÚ závisí od plôch, ktoré sú mimo EÚ a každý rok 640 miliónov takýchto plôch využíva EÚ mimo EÚ, čo predstavuje viac ako 60 e, poľnohospodárskej pôdy. E, je to oveľa väčšie územie ako e, územie Nemecka. Ako to budeme riešiť? Lepšie budeme využívať naše zdroje? Podľa mňa by to bolo rozumnejšie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Kuboncakus. No Zdá sa, že poslanec tu nie je, takže pán Mauri. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som našemu kolegovi poďakovať za túto vynikajúcu tému, ktorú si zvolil. Nie len preto, že ide o škandál sociálny, ale aj preto, že ide, tu hovoríme o možnostiach boja proti plýtvaniu. Chcem sa obrátiť na pána komisára ako podpredsedu komisie, aby vyzdvihol aj on tie podstatné vody, ako môže komisia, ako chce komisia bojovať proti tomuto plýtvaniu. Aké prostriedky možno použiť na túto stratégiu, pretože problém e, ešte nebol vyriešený či sa bude hovoriť o sociálnych výdavkoch, alebo sa vrátime k e, inej forme polnohospodárstva. To je dôležitá vec, pretože generálne riaditeľstvo, ktoré je tu za to zodpovedné, by malo umožniť, aby e, občianské e, iniciatívy mohli fungovať

tieto neziskové organizácie sa snažia aby sa plytvanie potravinami nahradilo ich distribúciou tým ktorí to najviac potrebujú. vyhadzujeme potraviny do odpadkov a zároveň európska únia platí potravinovú pomoc. podporme radšej potravinové banky. ďakujem pekne. Ďakujem, pán predseda. Štvrtina z toho, čo prichádza, pri, pri, e, prinášame z, pre, e, z predaní, z obchodov, sa, sa vyplýtva. Mali by sme túto e, diskusiu dať do popredia, zvýšiť povedomie o týchto problémoch. Ide o kvalitu nie o bezpečnosť. Mali by sme lepšie informovať e, spotrebiteľov, takisto lepšie e, teploty na chladenie v, tej, v tom reťazci zlepšia trvácnosť tovara. E, príslušné sektory by mali prijať svoju zodpovednosť. Treba sa vrátiť ku poľnohospodárskej kultúre. To by bolo potom zmysluplnejšie, čo spotrebovávame, ako používame potraviny ako používame zvyšky potravín, to, čo zostáva. A nemali by sme žiť tej dnešnej plastovej kultúre. Musíme skončiť s týmto eh, procesom catch the eye, eh, aby mohol mať slovo aj pán komisár. Chcela by som vám chcel by som vás poprosiť, pán komisár, aby ste boli struční, pretože sa chcem vyhnúť tomu, čo sa tu vždy udeje, že prídu mnohí poslanci, ktorí jednoducho nepočúvajú. A je tu hluk. Prosím, Pokúste sa e, byť e, so svojím prejavom hotový do 5 či 10 minút. Vážený pán predseda, dámy a páni poslanci, e, teším ma, že tu je pán Svoboda a dovolte, aby som mu zaželal veľa úspechov v jeho novom poste, na jeho novom poste. Chcem sa poďakovať spravodajcovi aj ostatným výborom pre vnútorný trh, životné prostredie a polnohospodárstvo. Aj v mene komisára Čološa, ktorý má na starosti polnohospodárskú politiku, žiaľ nie je tu prítomný, je v Dubline a tam prezentuje spoločnú polnohospodárskú politiku v Írsku teda e, e, e, hovorilo sa o negatívnom dopade na životné prostredie a potravinovú bezpečnosť a plýtvanie teda je čím ďalej tým viac témou v súčasnosti e, bola zorganizovaná konferencia 28. E, oktobra 2010 na pôde parlamentu na túto tému, ale naďalej sa musíme pýtať, čo môžeme my ako EÚ spraviť. Komisia už schválila viacero návrhov a e, pracuje na ďalších návrhoch, ktorý, ktoré umožnia bojovať proti plitvaniu s potravinami a na to, a to na rôznych úrovniach. Už som hovoril o reforme spoločnej polnospodárskej politiky, to sa týka hlavne výroby a nadväzných štádí potravinového e, reťazca. E, taktiež treba zaručiť trvalo udržateľný rozvoj e, polnospodárstva prostredníctvom agroenvironmentálnych opatrení. A potom tu budú aj odporúčania, ktoré nadviažú na správy napríklad e, do plánov rozvoja vidieka zahrnúť e, tematické podprogramy, ktoré budú podporovať malých e, poľnohospodárskych výrobcov a taktiež sa skráti čas, ktorý treba na dodávku týchto surovín. Taktiež je tu Európske partnerstvo pre inovácie v oblasti e, výroby a trvalo udržateľného výroby v polnospodárstve. Ide o to e, dosiahnuť lepšie výsledky, ale s menej e, zdrojmi. Taktiež sa hovorí o zlepšení fungovaní reťazca dodávok potravín treba taktiež zlepšiť e, e, kvalitu obalu, potravinových obalov. Je tu taktiež Európske fórum pre obchod. E, to sa taktiež zaoberá trvalo užrateľným rozvojom a taktiež sieť informovaných členských krajín, ktorý, ktoré sa zaoberajú aj environmentálnym aspektom Chceme, aby Európa účinne využívala zdroje a Európske hospodárstvo by sa malo tak pretaviť do trvalo udržateľného systému do roku 2050. E, potraviny sú hlavným sektorom, ktorý e, umožní e, dosiahnuť naše ciele, pokiaľ ide o účinné využívanie zdrojov je tu cestovná mapa, kde sú ambiciozne e, ciele, napríklad znížiť o polovicu e, tie potraviny, s ktorými sa plitva, ale ktoré ešte môžu byť spotrebované. A taktiež treba o 20 znížiť e, využívanie zdrojov. Toto je všetko v odporúčaniach. Cestovná mapa Taktiež chce v roku 2013 prísť s oznámením o trvalo udržateľnom zásobovaní potravinami. E, pôjde o naozaj konkrétne opatrenia. Taktiež by mala byť vypracovaná metodika, ktorá sa bude opierať o kritéria udržateľnosti pre hlavné potraviny do roku 2014. V jednom vašom e, odporúčaní číslo 35 konkrétne tu žiadate od Rady a komisie, aby z roka 2013 e, spravili rok boja proti e, plitvaniu s potravinami. Môj kolega komisár Dali sa pozrel na túto možnosť s vašim spravodajcom, pretože všetci všeobecne súhlasia, že treba niečo spraviť a bojovať proti plitvaniu s potravinami v celom potravinovom reťazci, ale ten dátum e, rok 2013 to je trošku unáhlené, pretože e, minulý e, august komisia povedala, že rok 2013 bude Európsky rok občianstva a treba dve, dva roky na prípravu takéhoto Európskeho roku, takže to nepôjde. Potom v rozprave padol rok 2014. To by sa mohlo dalo stihnúť Každopádne tento odkaz e, e, predám kolegom e, Čološovi a Dalimu, pretože spoločne na tom budeme určite pracovať. Takže ešte raz sa chcem všetkým poďakovať za túto rozpravu a ďakujem aj vám, pán predseda. Todos ustedes por su comprensión, a aquellos que han pedido la palabra. Ďakujem, že ste pochopili. Myslím tým vás, ktorí ste sa prihlásili do KHDI. E, ďakujem za pochopenie. Mám, sme pod časovým tlakom a chcel som uzavrieť rozprávu predtým, než budeme v nepríjemnej situácii, že by pán komisár musel hovoriť v tom veľkom hluku. Nakrátko teraz prerušíme zasadnutie a o 12.00 začneme hlasovať.